Teraz nejaké ešte pripomienky na úvod tohto zasadnutia. Rád by som privítal Máriu Romanu de Gaspari, dceru veľkého talianského štátnika Alcida de Gasperiho, jedného z otcov zakladateľov Európskej únie. E, Informácia numer dwa.